zápisnici. E, tá, tým pádom je tento schválený. Keďže sa tomu tak nie je, prejdeme k hlasovaniu. Začneme e, návrhom uznesení e, šiestich politických skupín. Ešte k rokovaciemu poriadku pán Kaspari. Vážený pán podpredseda Výland, vážené kolegyne a kolegovia, podľa článku 22.4 rokovacieho poriadku predseda Európskeho parlamentu, reprezentuje Európsky parlament, stanoviska Európskeho parlamentu. Príjmame v hlasovaní s demokratickým výsledkom. Včera predseda Schulz zastupoval parlamenta na rade v Bruseli a on opätovne prezentoval len svoje vlastné názory a nie rozhodnutia parlamentu. Príklad parlamenta, svoju pozíciu k ochrane investícií správu Kadra Adifa stanou veľkou väčšinou aj uznesenia kolegu Vitala Moreiru k TTIPu vládou väčšinou. No a ak predseda neberie vážne naše rozhodnutie, tak sa nemôžeme čudovať, keď euroskeptici rada alebo komisia nás neberú vážne, keďže sa to už stalo viackrát, tak vyzývame, aby predseda a služby parlamentu zaistili, že pri oficiálnych príležitostiach sa bude vyjadrovať a zastupovať oficiálne stanovisko parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Kaspari. Budeme sa tým zaoberať. Kolega Bütikofer. Vážený pán predseda, ja žiadam predsedníctvo prezidium o to, aby sa zamysleli, či nebudeme mať výbor k správnemu e, a korektnému zastupovaniu parlamentu, e, tak, e, ktorého bude alebo teda predsedu, ktorý by kontroloval predsedu Európskeho parlamentu 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ďakujem pekne, pán Bytikofer. Prechádzame k hlasovaniu, no a začíname spoločným uznesením šiestich politických skupín k situácii v Sudáne. Budeme tom hlasovať, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prichádzame k Egyptu. Spoločné, spoločné návrh uznesenia šiestich skupín, odsek 6 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá odsek 15 za, proti, zdržali sa prijatí e, N, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá Q, druhá ča- prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté e, uznesenie ako celok za, proti, zdržali sa prijaté a teraz prejdeme k, prejdeme k hlasovaniu k uzneseniu o Nigérii, návrhu uznesenia šiestich politických skupín, pozmeňujúci návrh číslo 1 v menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Die...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 k návrhu komisie predsedov, čo sa týka vymenovanie do medziparlamentnej delegácie, e, ktoré neboli prijaté e, predložené žiadne pozmeňujúce e, návrhy. A teda platí rozhodnutie konferencie predsedov. A teraz budeme hovoriť o uznese- hlasovať o uznesení k situácii na Ukrajine. Máme spoločné uznesenie piatich politických skupín a poslancov Mazuronisa Griguleho, pozmeňujúci návrh, teda odsek 1, pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Dobre, tak to si skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 1. Máme ústny pozmeňujúci návrh kolegu Sariuša Volského. Kolega Sariuš Volský, nech sa páči. My chceme doplniť nasledujúcu vetu. Vyzýva rebelov a hodnerov, aby urobili to isté a nepoužívali civilistov ako ľudské štíty. Ďakujem pekne. Má niekto námietky? Zase, že nie, takže budeme takto o tom hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatý pozmeňujúci návrh 8 eh, v troch častiach. Vždy menovité hlasovanie prvá časť, hlasovanie otvorené. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté druhá časť, hlasovanie je otvorené. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Tretia časť. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. si návrh 9 menovitom hlasovaní. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Odsek 8. No, pôvodné znenie je tým bezpredmetné, teda odsek 12, pôvodné znenie, ústny pozmeňujúci návrh kolegu Sariuša Volského. Na záver textu chceme doplniť nasledujúce slova a vyzýva všetky strany a vyvinuli maximálne úsilie na ochranu civilistov a umožnili eh, humanitárnu pomoc pre Ukrajinu. Ďakujem. Kolega Sariš Volský. Hlasovali sme o pozornice návrhu 9 a to bolo prijaté a tým osmička A vy ste prečítali text, ktorý sa týkal oceku 8 by ste chceli ústny pozmeňujúci návrh k, teda k odseku 12. Oral amendment. Ústny pozmeňujúci návrh k odseku 12 a nie k odseku 8. Paragraf 8 was cut. Paragraf 8. Odsek 8 bezpredmetný, takže chcete, máte ústny pozmeňujúci návrh pre, e, pre odsek 12? Nie, dobre. Takže nebudeme musieť hlasovať o odseku 12 a teraz odsek 12, pozmeňujúci návrh 2 v menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Pozmúci návrh 10 za. Proti. Zdržali sa prijatý pozmúci návrh 11 v menovitom hlasovaní. A tu je jeden ústny pozmúci návrh pána Sariuša Volského. At the end. Na koniec po slovách retoricky chceme doplniť slova vrátanie z Ruska. A potom to pokračuje má niekto nie, námietky? Nie. Takže v tejto podobe budeme menovite hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 11 hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 4 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Dobre, takže druhú časť si skontrolujeme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Pozmeňujúci návrh 5. A opäť ústny pozmeňujúci návrh pána Sariuša Volského. Je to ústny pozmeňujúci návrh k ústnom pozmeňujúcom návrhu zelených navrhujeme, aby sme v tomto pozmeňujúcom návrhu vymazali v tretom riadku slova, tak ako aj rozhodnutie maďarskej vlády podpísať s Ruskom dohodu o jadrovej energii. Čiže ten text tak ho návrhu zelený, pozmite návrh 5, e, vymazaním 3., e, 3. a 4. a 5. riadku e, slov, tak ako aj rozhodnutie maďarskej vlády podpísať dohodu s Ruskom o nukleárnej energii. Má niekto nejaké námietky? Das sind 40 Kollegen. Ich lasse damit über den Antrag. Čiže je to 40 kolegov, čiže budeme hlasovať o návrhu v pôvodnej forme, v menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. Pozmúci návrh 7 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý.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 Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Odsek 2 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá pozmeňujúci návrh 4 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Odsek 4, pôvodné znenie, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmite návrh 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 10 menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 11 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Abgelehnt. Bolo to zamietnuté. Odsek 16, pôvodné znenie, v dvoch častiach prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá odsek 18, v dvoch častiach prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, teda pardon, prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Odsek 19 dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Odsek 24 za, proti, zdržali sa prijatý. Odsek 27 za, proti, zdržali sa prijatí. Odsek 28 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. si návrh 12, menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 13, menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Posunúci návrh 2 za, proti, zdržali sa. A to si overíme. Hlasovanie je otvorené. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. Bolo to tesne prijaté. Veľa ľudí sa zdržalo. Pozmeňujúci návrh 7 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté odsek 42, pôvodné znenie v štyroch častiach, všetkým menovitom hlasovaní. Prvá časť, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Druhá časť, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijatá. Tretia časť hlasovania otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijatá štvrtá časť, hlasovania otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 3, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. 43, pôvodné znenie, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Pozmeňujúci návrh 14, menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Odsek 44 v menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Angenommen. An Prima sa. Teraz osmička, hlasujeme menovite. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pôvodný text 45 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kolega k rokovaciemu poriadku. Mr. Chairman, we put in an oral... My sme e, podali ústne vysvetlenie, ktoré bolo prijaté e, k tej 45-ke, e, pokiaľ ide o otázku voľného pohybu pracovníkov. Tu chceme nahradiť slovo qualified v angličtine. Prepašte, máte vysvetlenie alebo ústne pozmeňujúci návrh. Ústne vysvetlenia sú po hlasovaní. Paragraf 45 Originaltext. Pôvodný text 45, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Ešte raz, kto je prosím za? Prijíma sa. Prosím. Mm, chcem navrhnúť čosi. Som tu síce nový, ale som skúsený poslanec. Bolo by možno dobré, keby sme mali aspoň trochu času medzi tým za, proti a prijíma sa zdvihnúť e, príslušne ruku. Ro, e, ste trochu prirýchli pre mňa. Herr Kollege. Kolega Rád sa o to pokúsim, ale veľmi rýchlo si e, všimnete, že budú sa kolegovia stiažovať, že je to príliš pomalé. Všetci čakajú, e, chcú ísť na lietadlo. Ja to robím e, takým tempom, akým, sa to, e, akým sme si na to zvykli v minulom parlamentnom období. Sie haben dafür auch, Sie haben dafür auch wohl präparierte Stimmlisten. Máte veľmi dobre pripravené eh, hlasovacie zoznamy, eh, pripravené vašimi eh, kolegami. Po 14, po úvodnom ustavení 14, jednotka. Kto je za? Kto je proti? To si preveríme elektronicky. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamieta sa. Po bode K, 5. Hlasujeme teraz e, menovite. Hlasujeme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Hlasujeme o celom uznesení v pozmenenom znení. Hlasujeme prosím elektronicky teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz hlasovanie o situácii v Iraku. Spoločný návrh uznesenia piatich frakcií. Najprv hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 2. Hlasujeme elektronicky, prosím, teraz. Dohlasujte. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Trojka, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. 4 za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. 1 za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Uznesenie ako celok, ale mám tu ešte ústnu e, poznámku, ústny pozmeňujúci návrh pani Gomeš. Euh, Zdá sa mi, že je tam technický problém alebo chyba. Je to dátum 15. júl na miesto 14. odsek 6. C'est euh, euh, sur, sur, euh, sur la welcomes the election of the new speaker of the Iraqi parliament on the 14th of July 2014 actually this should be changed. Toto by sa malo zmeniť na 15 tento text v angličtine. Ďakujeme pani Gomez, my to preveríme a opravíme. Teraz hlasujeme o celom uznes- e, uznesení, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz prejdeme k uzneseniu E, návrh uznesenia o eskalácii násilia medzi Izraelom a, Izraelom a Palestínou, návrh viacerých skupín, e, pozmeňujúci návrh 6, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 4, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, príjma sa 2, elektronicky, menovite, hlasujeme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 7. Menovite. Hlasujeme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 1. E, hlasujeme menovite. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 3, meno, hlasujeme menovite o trojke. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Po úvodnom ustanovení G hlasujeme e, o peťke menovite. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz E, uznesenie ako celok elektronicky. Hlasujeme teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz budeme hlasovať o ďalšom návrhu uznesenia e, trestné činy z agresie Hlasujeme, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Teraz spoločný návrh uznesenie piatich politických skupín. Len jedno hlasovanie o úvodnom ustanovení F. Pôvodný text, prvá časť, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, kto je za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Potom tu máme hlasovanie o e, uznesení nepozmenenej e, verzii. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. E, mám tu ďalšie oznámenie. Pán Vila Recho nám mi oznámil odstúpenie z funkcie poslanca parlamentu. Parlament v zmysle článku 4 lomeno 3 rokovacieho poriadku konštatuje uvoľnenie kresla tohoto poslanca a oznamuje príslušnú členskú krajinu, ktorý všetci z vás, ktorí to ešte počujete, tým želám e, pekné leto.